Las explicaciones de voto. Explicaciones. Takže ešte nejaké vysvetlenia. Ohľadne správy pána Karasa slovo má pán Strošek. Señor Strešek, tiene la palabra. Máte slovo, pán Strešek. Předsedající. Pán predseda, dovolte mi, aby som vysvetlil svoje hlasovanie ohľadne správy pána sa v súvislosti s kvalitou štatistických dát. Tá správa samozrejme obsahuje celý rad kvalitných bodov, predsa však zdržal som sa hlasovania preto, lebo nezdielam presvedčenie pána spravodajcu, že Eurostat by mal mať dominantné postavenie a bez upozornenia vopred, že by mal právo vstupovať do výkonu práv národných štatistických úradov. Ďakujem. Ďakujeme pánovi Strečekovi. Pán Hanen. Hanen! Disculpe, señor presidente, no le oí con todo esto. Pán Hanen, prepáčte, tento hluk. E, pán predseda, tým novinárským kliše hovoriť, že Grécko je tragédia, ale v podstate nie je to tragédia v tom tradičnom sofoklovskom zmysle. E, v podstate je zvláštne, keď si predstavíme, že sa dá zameniť grécky a nemecký dlh. Isté, že e, vyšlo o to, že tá katarzia sa vlastne umelo ako oddeluje. A je tu snaha e, dať do poriadku európsky trh ale v podstate namiesto toho, aby sa Grécko snažilo dať si do poriadku svoju situáciu v rámci svojej krajiny, tak sa vlastne upravujú štatistiky a tak ďalej, tak ďalej. Zdá sa, že len odkladáme to, čo je nevyhnutné. Možno. V podstate máme tu dva roky stagnácie a recesie a Účelom skutočnej Európskej únie je vlastne zabezpečiť vylepšenie situácie a zlepšiť zamestnanosť. Ďakujem. Slovo má pán Kamal. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že keď sa pozrieme dozadu na kvalitu štatistických údajov v členských krajinách, tak je jasné, že sa upravovali tie štatistiky eh, v úradných knihách a v účtovných knihách Isté, ja chápem, že je potreba vylepšiť kvalitu štatistických údajov. S tým asi súhlasíme všetci. Ale otázka je v tom, že toto sa nemá využívať ako ospravedlnenie e, z hľadiska toho, ako sa realizovala správa vecí verejných EU. Čiže vlastne e, nie sme za to, aby vlastne EÚ rozhodovala o euro, roz, rozpočtoch jednotlivých krajín prv, než by o nich mohli rozhodnúť parlamenty tých konkrétnych krajín. Takže mali by sme sa z krízy poučiť, mali by sme zhromažďovať kvalitné údaje, ale najprv si urobme doma poriadok. Ďakujem. Teraz pokračujeme správou pána Olejničáka. Slovo dávame pánovi Kelamovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som podporil správu o regióne Balckého mora, o strategii pre tento región a ja sa teším, že moje pozorňovacie návrhy boli zohľadnené, ale na určitých miestach by som eh, bol býval rád, keby to bolo explicitnejšie, napríklad 34, tento ocek. Tam vyzývame komisiu, aby poskytla dopadové štúdie v oblasti životného prostredia, pokiaľ ide o energetické a infraštruktúrne projekty, ale neuvádza sa tam, že komisia svoju povinnosť nedržala, teda poskytovanie objektívnych, nestranných, environmentálnych štúdí v prípade projektu Nord Stream. Tiež vyzývame všetky členské štáty v regióne Balckého mora, aby sa pridali k e, dohovoru, ale podľa mňa by sme mali explicitne vyzvať Rusko, aby tiež pristúpilo k tomuto, pristúpilo k tomuto dohovoru. E, ďakujem pekne, pán Kelam. Teraz dostáva slovo pani Macony. Grazie, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som podporila toto uznesenie, pretože ho považujem za veľmi dôležité. Táto iniciatíva v oblasti Balckého mora musí napredovať. V našom systéme existujú takéto makroregióny. Makroregióny sú veľmi dôležité z politického a strategického dôvodu. Ide tu o dôležité prvky, ktoré takto môžeme riešiť v rámci operatívnej stratégie. Myslím si, že je dôležité, aby sme tu prijali novú perspektívu v rámci tejto iniciatívy. To znamená, že aj iné makroregióny môžu vzniknúť, ktoré môžu fungovať na základe tohto pilotného projektu, využiť skúsenosti tohto pilotného projektu a takto kohezná politika môže dostať nové impulzy. Pokiaľ ide o túto iniciatívu, rada by som požiadala komisiu o to, aby sa viac zaoberala finančnými prostriedkami, teda viac finančných prostriedkov musí byť poskytných na tieto účely. Áno, ja chápem, odpoveď nie, pokiaľ ide o použitie dotočných zdrojov, ale som presvedčená o tom, že bez nejakých ďalších platieb tieto veľké projekty pre makroregióny nebude možné presadiť a realizovať. Takže dôležité nájsť nové prostriedky. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pani Morkulete. Nie je v sále. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu a teším sa, že správa prešla. Táto správa sa venuje regiónu Baltského mora, teda stratégii pre tento región a vyzýva ku koordinácii snách všetkých členských štátov ležiacich v tomto regióne, pokiaľ ide o územný rozvoj. Veľmi Často sa spomína aj viacero aktivít. Jednou z nich je činnosť v oblasti životného prostredia. Ja sa teším, že môj pozmaňovací návrh bol prijatý, pokiaľ ide o dopadové štúdie z ekologického hľadiska. V oblasti projektov energetike a infraštruktúre. Súhlasím, že na základe tejto stratégie by sme mali posilniť našu spoluprácu s tretími krajinami a tiež ma teší, že strednodobá revízia e, presne povedie k takémuto cieľu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pokračujeme s pravou Kráca a slovo má pani Vajdere. atvainojos prezident kungs, bet es biju pieteikusies runāt arī par. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa chcela tiež vyjadriť k Baltskému moru. Dovolíte mi to ešte? Vidal Kvadras kungs. Pán predseda, mohla by som sa prosím vyjadriť aj k stratégii regiónu Baltického mora, pretože to je tá téma, ku ktorej som sa prihlásila. Bien, bien, sí, sí, hable. Už dobre, nech sa páči. Takže k tej stratégii Baltického mora. Región Baltického mora je veľmi perspektívny a táto stratégia už e, prislúbila financovanie zo zdrojov Európskej únie. Ale potrebujeme určitú štruktúru na realizáciu tejto stratégie, potrebujeme koordinovanú spoluprácu pre súkromný sektor, pre inováciu, výskum, vývoj a plánujeme jednotnú politiku v oblasti patentového práva pre región Baltického mora. Radi by sme podporovali spoluprácu vedeckej obce a hospodársky vývoj do veľkej miery závisí presne od realizácie tejto stratégie. Rail Baltic, tento projekt bol pozastavený a je potrebné, aby bol obnovený. Potom projekty inovácií a infraštruktúrne projekty musia dostať prednosť a preto som presne podporila túto správu. A ak dovolíte, teraz by som sa vyjadrila k správe pani Kraca. Nech sa vám páči, hovorí pán predseda. Áno, nech sa páči, k správe Kraca, nech sa páči. Takže k regionálnej politike. Kohezná polegia, po, politika v rámci cieľu 2 predpokladá financovanie regiónov s vysokou nezamestnanosťou a odlevom z, um, obyvateľstva. 44,7 milióna eur išlo na tento cieľ, ale stále sú tu veľmi veľké rozdiely a boli to práve tie najchudobnejšie regióny, ktoré boli najviac postihnuté krízou. Potrebujeme pomoc, pomoc musí prísť a musí to byť naša priorita. Je potrebné posilňovať hospodárskú súťaž, spravodlivú konkurenciu. To musí byť našim prvým krokom aj v rámci regionálnej politiky. Musíme podporovať hlavne tie regióny, kde, príjem, kde mm, vlastne mm, ukazovateľ dosahujú priemer Európskej únie. Musíme konať tak, aby sme poskytli praktickú pomoc aj malým a stredným podnikom, hlavne tým, ktoré sú inovatívne. Ďakujem. Pán Henen. Osvietite nás zase svojimi vedomostami o klasikoch? Ďakujem. Som skutočne rád, pán predseda, že vás vidím tu na poste predsedu. Ak dovolíte takto, budeme hovoriť o tých o krajinách, kde žijú najbohatší občania. Keď som si pozrel údaje tie najčerstvejšie z roku 2008, tie krajiny vlastne, čo sú najprosperujúcejšie, sú súčasťou e, v podstate zóny voľného obchodu EÚ. Takže vlastne v uvedených krajinách, kde e, niektorí ako Švajčiarsko a tak ďalej, tie vlastne majú 214% úroveň e, príjmov v porovnaní s obyvateľmi EÚ. Asi to má niečo dočinenia s tým, aký obchod uzavreli z EÚ. To sa týka aj voľného pohybu osôb, e, peňazí, tovaru a tak ďalej. Ale títo si kontrolujú svoje hranice, majú svoje vlastné prístupy ohľadne energetiky, životných, e, teda práv občanov a tak ďalej a tak ďalej. Takže nemohla by si aj naša krajina, treba Veľká Británia, dosiahnuť to isté, čo povedzme majú, majú tých 7 miliónov Švajčarov a 4 milióny Norov? V podstate mohli by sme určite aj my e, vo svojom záujme sa venovať tým svojim záujmom a tie obhajovať. Ďakujem. Slovo má pán Kamal. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že vždy, keď hovoríme o ekonomickej a finančnej kríze, je potrebné pozrieť sa aj dozadu a poučiť sa z krízy. Myslím, že príčinou bolo práve to, že v USA to bola nesprávna regulácia, ktorá viedla k tomu, že banky sa správali, ako sa správali. V podstate e, vieme, že banky poskytovali požičky, o ktorých bolo jasné, že ich e, príjimatelia požičiek nebudú vedieť splatiť. Takže vlastne potom dojdeme k tomu, že vlastne peniaze nemajú hodnotu, strácajú hodnotu. a povedal, bol síce samozrejme významný ekonom, ktorý povedal, že áno, príde kríza, ale jednoznačne predpovedal aj veľkú bublinu v oblasti úverovej politiky. A tak vlastne vieme, ako postupne došlo k tej kríze a bublina praskla. Ďakujeme pánovi Kamalovi. Teraz pokračujeme spravou pána Kančiana. Slovo má pán Nikolášik.

Výsledok hlasovania o správe Kancian ukázal, že parlament má rozdiel od rady jasno v prioritách, hlavne pokiaľ ide o občanov v EÚ, ktorí cestujú v autobusoch. Myslím, že tento krok pomôže zlepšiť práva cestujúcich, hlavne pokiaľ ide o osoby s postihnutím a s obmedzeným pohybom. Hlavne ide o článok 11 a vlastne sa tu zavádza firmám poskytovať bezplatnú pomoc pri nástupe do, autos, autobusu. A vlastne je to podobne ako v leteckej doprave. Umožní to občanom samostatne cestovať v Európe a skvalitní to ich život. Vlastne je to ako hodená rukavica s členským štátom, ktoré už predpokladám nebudú mať na rade tento náš návrh v druhom čítaní oslabiť. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Rojtovej. Slovo má Harkin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja podporujem návrh 15, pretože chcem, aby bola výnimka pre e, takúto, takéto služby. A ja mám obavu, že niektoré požiadavky, ktoré sa budú uplatňovať pre malé a stredné podniky, budú e, tak výrazné, že možno, že niektoré e, možno, že nezbankrotujú, ale prídu o podiel na trhu a zniží sa aj dostupnosť služieb a znepokuje ma hlavne e, oblasť vidieckej dopravy. E, miestna a mestská doprava bude v poriadku, ale v prípade vidieku myslím, že tu hrozí, že ak prejde tento e, návrh, tak prevádzkovateľia jednoducho už nebudú e, takéto trasy zabezpečovať. E, hovorí sa o e, zľahčení e, bremena pre malé a stredné podniky, preto si myslím, že dobrým kompromisom by bolo mať výnimku na istú dobu. Ďakujem pekne, pani Harkin. Teraz prejdeme k správe. Tak, pán Labia. Pána Šteksa. Ďakujem. Pán predseda, milí kolegovia, nasoval som za správu. Pokiaľ ide o formality e, lodí plavajúcich do prístavov alebo z prístavov, myslím si, že vytvorenie vytvorenie zóny pobrežnej námornej bez hraníc vlastne zjednoduší aj colné odbavovanie a odbúra byrokraciu. Samozrejme, vyžaduje si to patričnú disciplínu v tomto sektore, lebo vieme, aká bola situácia s tým, čo sa implementovalo v roku 2002 a zo strany členských štátov, aké k tomu boli prístupy. Čiže vlastne ide o to, aby tento nový, zámo, nový zákon priniesol zjednodušenie celkových postupov v tejto sfére a aby umožnil aj vstup nových moderných technológií. Vyžiada si to samozrejme spoluprácu patričných orgánov. Ďakujem. Práve pána Groša. Slovo má pán Otci. Počúvaj, ideme. Grazie, presidente. Il settore... Ďakujem pekne, pán predseda. E, doprava má ďaleko siahli dopad na mnohé ďalšie významné oblasti v EÚ. Môžeme hovoriť o konkurencieschopnosti vnútorného trhu, ale aj o účinnosti mobility, e, zdraví, o vytvorení a posilnení špecifických agentúr pre jednotlivé spôsoby dopravy a taktiež o znižovaní emisí CO2. To len niekoľko tém. EÚ teda musí navrhnúť stratégiu pre dopravu, ktorá zabezpečí účinnosť a udržateľnosť a samozrejme mať aj vhodný finančný rámec na to, aby naozaj boli vhodne vyriešené všetky výzvy. Podporujem teda správu kolegu Groša a blahoželám za vynikajúcu odvedenú prácu. Ďakujem pekne, pán Antonioci, pani Moscardini. Zdá sa, že už nie je prítomná v sále. Pán Takula teraz. Pán predseda, je veľmi dôležité pri doprave myslieť naozaj udržateľne. Musíme si byť istí, že emisie budú do budúcnosti znižované. V súčasnosti e, doprava je iba malým prispievateľom k emisiám menej ako 10 ale musíme si byť istí, že e, so všetkými odvetviami sa bude zaobchádzať rovnako. E, musia byť pravidla dodržiavané všade v EÚ, ale v súčasnosti, keď sa pozriete napríklad na zásielky, tak tu sú naozaj ro- veľké rozdiely. Musia byť však rovnaké podmienky v celej EÚ. To musíme zabezpečiť a musíme si byť istí, že budeme mať udržateľnú dopravu v budúcnosti. A taktiež musíme zredukovať eh, emisie z lodi. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšej správe. Pán Mostala máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Platná Lisabonská zmluva opäť potvrdzuje právo na petície, to je hlavná zložka európskeho občianstva. Je to nástroj, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý umožňuje európskym občanom, Európskemu parlamentu predložiť ich obavy, ich eh, eh, politické názor je taktiež hovoriť o dopade na ich každodenný život. Zo štatistik vyplýva, že sa to týka základných práv životného prostredia, spravodlivosti, jednotného trhu a ďalších európskych politík. Ako povedali, ako to vyplýva aj z predchádzajúcich správ, treba veriť, že to zabezpečí lepšiu komunikáciu a že to bude spôsob, ako môžu občania na niečo poukázať. Musí to byť jednokontaktné miesto, e, snaha, možnosť nájsť riešenie a taktiež poukázať na porušovanie práv. Mohlo, že by tá webová stránka mohla byť interaktívnejšia, aby mohli naozaj občania získať tie informácie, ktoré potrebujú predtým, ako rozhodnú, pre aký mechanizmus sa rozhodnú, akú inštitúciu zapoja. Ďakujem pekne. Teraz pán Kelly k tejto e, správe moment, pretože pani Vajder je ešte pred vami a až potom vy. Pani Vajder, nech sa páči. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V roku 2009 Európsky parlament v petičnom výbore dosial 1924 petícií a len 46 bolo prijatých. A prediskutovaných. To znamená, že občania nemajú dostatok informácií o tom, ako sa môžu priamo obrátiť na Európsky parlament. Ja by som navrhovala následovné. Internetová stránka petičného výboru by mala byť vylepšená, pretože mnohí vôbec netušia, že napríklad môžu online používať Solvit. Takto by sme mohli občanov informovať Musíme informovať aj tých, ktorí nemajú prístup k internetu, musíme využiť iné nástroje. Výbor pre petície je najrychlejšou možnosťou, ako sa na Európsky parlament môžu občania obrátiť a myslím si, že je potrebné, aby vykonával svoju, správ, svoju prácu ešte e, zodpovednejšie, preto som aj podporila túto správu. Ďakujem pekne. Pán Kelly má teraz slovo. Pán predseda. Ďakujem za, uvedenie, za udelenie slova. Výbor pre petície je jedným z veľkých uh, úspechov Európskej únie. Ja to vnímam hlavne eh, z hľadiska poskytovania poradenstva tým, e, ktorí sa stretávajú s byrokraciou a frustráciou vo vlastných e, krajinách, ale je to ešte mnoho vecí, ktoré je potrebné robiť na zlepšenie. Napríklad komunikácia s občanmi, tu je potrebné vylepšiť. Po druhé, musíme urychliť postupy a po tretie, členské štáty e, musia mať povinnosť reagovať na požiadavky rýchlejšie, než to robia teraz, pretože oni spomalujú proces, nereagujú a toto je neuspokojivá situácia. Ja by som e, teda chcel zagratulovať e, výboru k e, tejto činnosti, teda k tomu, že vypočúva tých, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujem pekne, pán Kelly. Pán Kelly, na budúce prosím, nezabudnite požiadať o zaradenie do zoznamu predtým, než začneme s vyzvolaním hlasovania. Ja som vás nevyzval, pretože ste neboli na zozname. Ďakujem pekne, poučím sa z toho, hovorí pán Kelly. Teraz pokračujeme s právou Turunen a slovo má pani Ronculi. Ringrazio, prezidente. La crisi... Ďakujem pekne, pán predseda. E, hospodárska kríza naozaj znemožnila nejaký profesionálny postup mnohým Európanom, hlavne mladým. 20 e, ich je nezamestnaných, takže je to celá armáda, ktorá nemá žiadne istoty do budúcnosti ale demografické výhľady na nadchádzajúcich 5 rokov e, plánuje vytvoriť 8 miliónov nových pracovných miest a e, tie požiadavky budú naozaj náročné na pracovníkov. Tí mladí sú našou skutočnou výzvou a je to naozaj investícia do európskej budúcnosti. Stačí sa pozrieť na to, čo sa v súčasnosti deje pri e, naozaj zneužívaní niektorých mladých Vďaka tomuto dokumentu e, sa e, hovorí o oživení, vytváraní pracovných miest a zohľadňujú sa hlavne mladí a ich potreby. Ďakujem pekne pani Moncuny. Pán Takula teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Je zásadné, aby mladí mali ľahší prístup k trhu, k trhu práce Spravodajkňa Turunen odvedla vynikajúcu prácu a som rád, že e, jej správu parlament schválil, ale my musíme zmeniť myslenie nielen v parlamente, ale v členských krajinách. Vieme totiž to, že nezamestnanosť mladých e, sa vymkla akejkoľvek e, kontrole, hovorím o 20% v EÚ a to naozaj nie je udržateľné do budúcnosti, preto potrebujeme praktické opatrenia v členských krajinách Naozaj nepotrebujeme ďalšie uznesenia, ďalšie prejavy, naozaj musíme prejsť k aktom. Niektorí tvrdia, že trh práce nefunguje, mladí nezískavajú pracovné miesta, ak nemajú potrebnú skúsenosť. A e, v takých, takejto situácii musíme e, vytvárať príležitosti preto, aby sa mohli mladí zamestnať a aby teda mohli e, aby sme mali udržateľnejší trh do budúcnosti táto správa, dúfam, neostane iba srdcov archívov, ale že mladí naozaj sa budú môcť zamestnať. Ďakujem pekne pani Morkunajt. Ďakujem pekne. Nezamestnanosť mladých to naozaj je eh, naliehavým problémom. 20 osôb v mojom veku nemá prácu v EÚ. Ja som hlasovala eh, za eh, toto stanovisko Európskeho parlamentu, pretože si myslím, že vysielame ďalší významný odkaz tak komisii, ako aj členským krajinám, čo sa týka práve tejto situácie nezamestnosti mladých. Ja súhlasím s myšlienkou, ktorá je v správe a síce, že programy ako Erasmus aj pre mladých podnikateľov, že by mali byť podporované. Je dôležité zdôrazniť dôležitosť eh, neformálneho vzdelávania pre mladých a taktiež by sme mali myslieť na stratégiu 2020. Zahrnúť totižto mladých do trhu práce, to taktiež eh, bude možné prostredníctvom zelených pracovných miest Zatiaľ sa počíta iba s niektorými výhadami, ktorí, e, pre podniky, ktoré ako prvý, ktorí prvýkrát zamestnávajú mladých. Ďakujem pekne. Tým sa dostávame k správe Gruny. Pani Ruci. Sí, grazie, prezidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Formy flexibilnej práce má, majú za následok netypické pracovné zmluvy, ktoré nie sú dostatočne ochraňujúce. Takže boj proti takýmto novým prekerným zamestnaniam, tomu sa musí venovať parlament. Treba však viac flexibility, ale aj viac bezpečnosti. Schválenie tohto uznesenia je základom, ktorý e, zabezpečí väčšiu e, profesionálnu istotu a mladým a bude možné nájsť si e, zamestnanie aj raz hospodárstva je zásadnou podmienkou. Ja dúfam, že všetky členské krajiny budú investovať prostriedky na to, aby zabezpečili takéto špecifickejšie dráhy aj kvalitnejšie. Takže e, bojujeme proti Európe prekernosti a neistoty. Ďakujem pekne, pani Raculi. Teraz posledná správa, správa Fernández. Pán Pirillo Ďakujem pekne, pán predseda. Dnešné hlasovanie o správe Fernández. Ja som bol tieňovým spravodajcom pre socialistov a demokratov. To je jasný signál, ktorý svedčí o tom, že parlament žiada od Európskej komisie predloženie špecifickej smernice o biologickom odpade a ich eh, hospodárenia. E, teda mať hlavne e, nejaký separovaný zber, ktorý by bol povinný. Ak tu bude dobrá správa, tak e, hospodárenie, tak to môže byť skutočné bohatstvo. Sú tu hlavne potom plyny, ktoré sa môžu zmeniť napríklad na biometán, alebo môže sa to využívať pri výrobe elektriny, ale mm, správanie Európskej komisie ma dosť schladilo, pretože komisia je skeptická, pokiaľ ide o predloženie návrhu smernice. A spolu s niektorými kolegami sme e, pánovi Potočníkovi poslali list e, v tomto zmysle. Ja dúfam, že komisia sa nad tým zamyslí a navrhne čoskoro návrh. Ďakujem pekne, pán Pirilo. Pani Morkunajte. Ďakujem pekne, pán predseda. Biologický odpad. Je veľmi dôležitou témou pre občanov Litvy. Pokiaľ ide o spracovanie odpadu, situácia sa od štátu k štátu líši. Asi 10 tohto odpadu u nás končí na skládkach. V iných členských štátoch je situácia odlišná. Samozrejme, že našim cieľom je znížiť e, objem odpadu. Našim druhým cieľom je e, vlastne podporovať recykláciu odpadu. Pokiaľ ide o bioodpad ako taký, kompost, ja si myslím, že by sme sa mali tejto otázke komplexne venovať, tak aby sme sa vyhli poškodeniu životného prostredia. Je potrebné stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa bude bioodpad používať na kompostovanie a je potrebný naozaj celoeurópsky prístup. A ako posledná vystúpi pani Rojtová, nech sa páči. Pán predseda, ďakujem pekne za možnosť vysvetliť, ako som hlasovala o zelenej knihe o bioodpade. Ide o všeobecný rámec, z ktorého cieľmi súhlasím. Ale upozorňujem na to, že by komisia mala pred vypracovaním legislatívnych návrhov doplniť aktuálnu globálnu koncepciu, ktorá zohľadňuje naše záväzky v oblasti potravín a štruktúry u nás aj v rozvojových krajinách, kde milióny ľudí hľadujú. hľadujú. Komisia tiež musí hlbšie analýzovať celkové ekologické dopady, pokiaľ ide o spracovanie biomasy na alternatívne zdroje energie. Ako lekárka považujem za dôležité, aby členské štáty dohliadali na bezpečnú likvidáciu nebezpečných biologických odpadov. To na vlastnom území. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani Rojtovej. A teraz končíme zasadnutie až do 15.00.